Dámy a páni, dneska, dnes si pripomíname obete ľudí, ktorí pred 20 rokmi prišli o život pri masakri v meste Srebrenica. 8 tisíc